táto správa bola objektívna a naozaj zohľadňuje situáciu v regióne. Ďakujeme, pán kolega. Tým je uzavretá spoločná rozpráva v tomto bode. Zajtra budeme o 11.30 k tomuto bodu hlasovať. Ďalší bodom našeho programu sú minútové prejavy v zmysle našeho rokovacieho poriadku a prvou rečničkou je pani Záborská.

Ehm, ďakujem pekne. 26. apríla sa duší 75 rokov eh, od bombardovania Gerniky počas španielskej vojny. Eh, nacisti využili eh, agresívne masové techniky proti občianskému obyvateľstvu, ktoré zdokonali počas druhej svetovej vojne. Franco napádal identitu a inštitúcie mm, Baskicka. Gernika je teraz symbolom mieru v celom svete čo dokazuje aj slávny Picassov obraz. Nemecko v roku 1977 sa ospravedlnilo baskickému obyvateľstvu za túto masakru. Dnes v Španielsku revizionistickí historici eh, extrémnej pravice eh, popierajú eh, pravdu a mnohí politici uznávajú, že beztrestnosť frankistov bola kľúčom v, trans, v španielskej transformácii smerom k demokracii. Ja chcem využiť toto 75. výročie a požiadať o spravodlivosť a nápravu pre obete. 75 rokov potom je potrebné riešiť túto situáciu a prinávratiť dôstojnosť tým, ktorým ju frankisti zobrali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Alfonsi takisto nie je prítomný a preto má slovo pán Migalski. Ďakujem, nadviažem do toho, o čom mluvila pani Zaborská, znači o... Ďakujem, nadviažem na slova pani Záborskej. Diktatúra pána Lukašenka v Bielorusku Nuž za posledné dva dni boli e, dvaja väzni, politickí väzni prepustení v tejto krajine. To je dobrý krok a Európska únia tu veľmi jednoznačne ukázala, že tento režim e, v Bielorusku e, dokáže prehliadnúť, dokáže odhadnúť a mm, nesmieme zabúdať, že i ďalší politickí väzni sedia v bieloruských väzniciach. Európsky parlament, celá Európska únia e, často vykazujú určité slabiny, slabosť. Niekedy ideme dva kroky vpred, ale tri kroky späť. Mali by sme byť stabilní a stáť si za svojimi stanoviskami. To by pomohlo nám i Bielorusom. Ďakujeme pánu Migalskému a pokračujeme pánom Morgantým. Eh, Ďakujem, pán eh, predsedajúci. Za posledné týždne došlo k viacerým eh, konfliktom, ktoré sú podľa mňa veľmi, veľmi zvláštne, ale súčasne závažné. Ide o určitých pseudovýskumníkov, ktorí v Taliansku hľadajú medzinárodné uznanie. Hovoria Eh, o tom, že treba zakázať čítanie božskej komédie. Nuž, eh, to sa týka predsa mnohých čitateľov všade na svete. Vraj je tam príliš veľa asi antisemických a rasistických eh, narážok. Vo Viedni navrhla určitá výskup, skupina výskumníkov určité tradičné názvy zmeniť nie sú to však osamelé prípady. Je to taký celkovo difúzny pocit v Európe, ktorý poukazuje na to, že sa netolerujú iné kultúry. A keď Európa v tomto ohľade sa nezmení a nebude konať, tak to môže byť e, nebezpečné. Ďakujeme. A teraz má slovo pani kolegyna Matias. Dobrý obrigada, Sr. prezident. Portugal... Ďakujem, pán predseda. Portugalsko hlasovalo za európsku e, nedávnu e, rozpočtovú e, dohodu, ktorá znamenala, že celé desaťročia absurdity teraz dosahujú naozaj vrchol. Nebolo, nebolo za tým E, žiadne myslenie, bolo to len sledovanie názorov nejakých akademikov. Je to veľmi nebezpečné a z časti je tomu tak, e, že tu boli kampane, ktoré nám e, chceli niečo, niečo vnútiť. Parlament tu hlasoval, bude tu dozor, dozor nad, dozor nad e, portugalským rozpočtom. Je to ďalšie spiknutie e, pro, proti e, e, občanom. Myslím si, že naposledy budeme mať možnosť o, niekom, tak, o ničom takomto vôbec hlasovať. Duf, ďakujeme pani Matias. Pán kolega Obermajer sa nedostavil a preto dostane slovo pán Rivelini. Ďakujem, pán predseda. Situácia v Taliansku je dramatická. Európa je v kríze. Talianskí e, pracujúci nerozumejú Európe, keď sa zatvárajú veľké podniky a keď sa produkuje niekde inde, kde sú e, nízke náklady na výrobu. Určite rozumiete, e, občania nerozumejú už viac Európe, Malé podniky jednoducho nedostanú e, úvery, ale banky naďalej držia si svoju moc. Nie je akceptovateľné e, mať takúto politiku, keď e, vládnu len technokrati, ktorí predpisujú ďalšie krátenie, nerozumiejú tomu, aké problémy majú rybári na hranici s Chorvátskom, aké majú negatívne dopady. Nerozumejú tomu, keď naše zdroje sa vyčerpávajú v krajinách, ktoré s našim starým kontinentom vôbec nemajú eh, čo dočinenia. Nuž, sú tu celkom jasné hranice pre Európu, si myslím. Rečník je bohužiaľ preučený, prerušený pánom predsedajúcim. Ďalší, ďalšia rečnička. Ďakujem. Chcel by som pohovoriť o e, probléme e, centro, e, centier za, údajného zadržiavania osôb v Európe. Ide o boj proti terorizmu, ale tento boj nemôže byť predsa dôležitejší než ochrana ľudských práv. Zneužívanie musí byť trestané a nesmieme zabúdať na to, že opakované obviňovanie bez dôkazov e, nemôže byť prístupné. Rumunsko neustále je obviňované mať takéto centra CIA na svojom území. Sú to len e, články, články v novinách, pretože oficiálne vyšetrovania nič nedokázali, pokiaľ ide o takéto centra. Chcel som na to poukázať. Tieto väznice CIA e, nespočívajú na faktoch, všetko treba aj dokázať. V, v Rumúnsku sa to ukázalo, že takéto centrum nie je. Ďakujeme pánu kolegu Enciu a teraz nasleduje pán kolega Gallagher. E, myslím si, že ratifikácia e, rozpočtovej e, dohody je veľmi dôležitá pre Írsko ako aj pre eurozónu za hm, posledné roky boli prijaté nové pravidlá na reguláciu finančných e, služieb a teraz e, je tu nová kompaktná zmluva navrhnutá EÚ, ktorá dodá vyššiu stabilitu eurozóne. Pokiaľ nebudeme mať stabilné euro, bude veľmi ťažké vytvárať e, alebo dosiahnuť ekonomickú obnovu. Finančná stabilita tiež vytvorí potrebné podmienky na vytvorenie pracovných miest. Krajiny, ktoré e, ratifikujú túto dohodu, budú mať prístup k európskemu mechanizmu stabilitu a to je veľmi dôležité predovšetkým pre Írsko, pokiaľ ide o návrat na e, medzinárodné finančné trhy. Tie, tí ktorí sú proti tejto dohode, musia ukázať, ako inak sa môže Irsko vrátiť k medzinárodným eh, finančným trhom. Ďakujem pekne, pán Gallagher. A teraz pán Tavareš. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Ja musím zopakovať, aká je tá smutná eh, skutočnosť v Giná Bissau sú, je ohrozená ľudská dôsojnosť, ľudské životy. E, e, správa EÚ z roku 2010 pokázala na to, že ostrovy pri by sa sa využívajú na e, pašovanie drog. Je tu bezstresnosť armády od roku 2008. Čo robí EÚ? Čo urobila? Akurát odvolala svojich zástupcov ich eh, poslaním tam bolo spolupracovať eh, s armádou aj s predstaviteľmi a odstránenie misií eh, z Ginabisov bolo veľkou chybou a bude to mať a už to má závažné dôsledky kvôli pašovaniu drog v tejto oblasti. Nemáme tu žiadnu stratégiu a preto ja len dúfam, že e, budeme môcť niečo zmeniť. Ľudia chcú zmenu, chcú reformu a chcú demokratický rozvoj. Ďakujem pekne, pán Távareš. A teraz pán Čarnecký. Dámy a páni, pred dvoma rokmi havarovalo e, polské lietadlo. Tento lietadlo na jeho palube e, sa nachádzal nielen polský prezident, ale aj e, celá generalita polskej armády Už dva roky je táto lietadlo v Rusku. Rusko ho vydať nechce. Ani čierna skrinka nebola vydaná. Je to neuveriteľné, že v 21. storočí sa e, nedarí nájsť e, dôvod pre túto tragickú katastrofu. Dúfam, že Európska únia tu podporí príslušné skúmanie vecí. Ďakujeme eh, pánu Černeckému, teraz kolega Betten. Eh, Pán predseda, pracovné miesta, ktoré by sa mohli zachrániť, sa strácajú v Londýne kvôli legislatíve eh, spracovateľ cukru Tate and Lyle bol prinútený znížiť svoje pracovné stavy, pretože podľa európskych kvót nemôžu, eh, majú obmedzené kvóty, ale Európska únia má právo to zmeniť. Ja som napísal komisárovi komisii, aby e, sa zaoberali týmto problémom, ale doteraz som nedostal odpoveď. Nemôžeme si dovoliť stratiť pracovné miesta v jednej z najchudobnejších oblastí Londýna. Preto by som chcel vyzvať zástupcov komisie, aby sa stretli s predstaviteľmi tejto firmy a hľadali riešenie. Ďakujem pekne, pán Beten. Teraz pán. Pán Sentegard. Ďakujem. Už 69 dní eh, ľudskoprávny aktivista Abdulhadi al-Kvahaja je v, eh, uväznený v Bahrajne. Eh, bol tiež mučený, zastrašovaný. Aký zločin spáchal? Spáchal to, že bojuje proti násiliu e, iba slovami, mierovým protestom. E, po 69-dňovej hladovke je e, doslova pred bránami smrti. Jeho boj by mal byť aj našim bojom a preto chcem vás vyzvať, pán predseda, že zašlete výzvu Bahraňskému kráľovi, aby tento aktivista bol prepustený čo najskôr, pretože zajtra už môže byť neskoro. Ďakujem. A teraz pán Kelly. Ďakujem, pán predseda, za to, že mám príležitosť hovoriť o, tom, čo znepokojuje mňa aj mnoho mojich e, kolegov Eh, írsky občan bol eh, zavraždený eh, pred troma rokmi v Bolívii. Michael Dwyer bol neozbrojený a bol zastrelený trikrát do chrbta. A samozrejme jeho rodina chce odpovede, ale napriek tomu, že uplynuli tri roky, žiadne odpovede neprišli nedošlo k žiadnemu medzinárodnému nezávislému vyšetrovaniu. E, minulý týždeň jeho sestra na e, špeciálnom e, vypočúvaní žiadala o takéto vyšetrovanie, podporuje aj pani Eštnová. Potrebujeme takéto nezávislé vyšetrenie aby sa táto situácia uzatvorila a priniesla odpovede pre túto rodinu. Ďakujem pekne, pán Kelly. Teraz eh, pani Costello. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ako eh, členka mestskej E, mestskej sekcie na boj proti e, drogám. E, som veľmi znepokojená posledným vývojom v roku 2009 bol, bola spojená, spustená v Írsku služba, ktorá pomáha. Je to vlastne linka, na ktorú sa môžu obrácať ľudia v súvislosti s drogovými prípadmi. Chcela by som komisiu vyzvať e, k riešeniu e, problémov e, s drogami, ktoré sú veľmi závažné a tiež vyzvať, aby podporili túto veľmi užitočnú službu prostredníctvom rôznych európskych iniciatív, aby sme mohli túto situáciu riešiť na eh, celoeurópskej úrovni. Ďakujem pekne, pani Kostelo. A teraz eh, pán Tremosa Ibasels. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, Včera e, bola e, napísaná nová kapitola v histórii e, znárodňovania. Argentina sa rozhodla znárodniť EPF, to je rovná spoločnosť, ktorá patrí Repsolu toto povedie k tomu, že štát, e, argentinský štát bude e, najväčší vlastník akcií v tejto spoločnosti a Repsolu ponechal len 6 akcií. To je proti princípom právnemu štátu a proti princípom e, súkromného vlastníctva a zbudza veľkú nedôveru u investorov. Je to akcia, ktorá približuje Argentínu viac Venezuelu alebo Kube než podporuje napríklad Brazília. Preto chcem vyzvať Európsku komisiu a radu, aby podporila Repsol a ďalšie európske investície proti tejto situácii, aby e, dočasne pozastavila obchodné rokovania a prijala silné mechanizmy opatrenia, aby sa zabezpečilo, že toto sa nebude opakovať. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz pán Krysogelos. με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μείωση των Εξοπλισμών θα πρέπει να... Ďakujem. Rád by som spomenul niektoré chyby, e, e, ktoré urobilo Grécko medzi rokom 74 až 2011. Grécko v tom období e, využilo veľmi veľa peňazí na rôzne zbrojené programy. V roku až 2011 a e, muselo potom znížiť svoje výdavky na e, zbrojenie, ale ešte stále je to vlastne jeden z najväčších e, má jeden z najväčších rozpočtov na zbrojenie spolu s krajinami ako Čína, Severná Korea a podobne. Musíme sa z tejto situácie poučiť, pretože veľmi veľký zisk majú rôzne spoločnosti z niektorých členských štátov, určite aj niektoré vlády majú z toho prospech. Netreba zabúdať na to, že minister, e, grecký minister obrany bol e, teraz zatknutý. E, ďakujem pekne. A teraz pán Vošovič. Zapnite si prosím kolega. Pred chvíľou zakončili sme na Pred chvíľou sme zakončili diskusiu o, o dohodách o pridružení s Arménskom Azerbajdžanom, ale sledujeme aj situáciu v susedstve, teda napríklad v Iráne. V sobotu došlo k rozhovorom v Istambule, a je nádej na kompromis eh, s touto krajinou. Pokiaľ ide o jadrový program tejto krajiny. Ďalej potom ale eh, ruská armáda je čoraz prezentnejšia na Kaukaze, pokiaľ ide o obohacovanie eh, uránu. Bude to zložitá situácia pre Irán. Na druhej strane treba sledovať Rusko, pretože nesmieme pripustiť, aby sa táto situácia zneužila, aby sa nepokúsilo Rusko e, vojensky zasiahnuť na e, Kaukaze. Ďakujeme kolegovi e, Vošovicovi. Ďalší rečník prítomný nie je a preto dostane slovo pán Vatimar. Mhm. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vám pripomenúť, že tento týždeň vo Washingtone sa stretne mnoho zástupcov občianskej spoločnosti a rôzne medzinárodné rôzni medzinárodní zástupcovia. Ide o to, že sa títo ľudia zasadzujú o prepustenie piatich Kubáncov e, u Obamu. E, keďže títo boli obvinení bez, ale dôkazov treba pripomenúť, obvinení e, zo, zo špionáže a dostali v, e, v Spojených štátoch veľmi ostré tresty, to je proti medzinárodným predpisom. OSN anulovala tak, alebo odsudila tak, takéto, takýto proces, ale vyžaduje sa tiež, aby americká vláda týchto ľudí prepustila. Amnesty International, Spojené štáty viackrát kritizovali. Je to aj proti ľudským právam. V každom prípade všetky inštancie už boli teraz použité. Už 15 rokov sú títo piati ľudia vo väzení a len Obama môže toto veľké bezprávie napraviť. A, a teraz pani kolegyňa Miranda. Obrigada, presidente. Preservar la biodiversidad... Ďakujem, pán predseda. Zachovanie biodiverzity je jednou z povinností Európskej únie. Žiaľ, vždy to funguje veľmi efektívne. A takto je to aj v Galicísku, kde zhorelo v tomto roku 16 tisíc hektárov a požiare v lesoch e, sa ničia obrovské ekologické hodnoty, ktoré sú aj v sieti Natúra. No a teraz plamene zničili jeden z hlavných atlantických lesov Európy a tieto lesy vyzerajú dnes zúfalo, sú zničené. Takže by som poprosila EÚ, aby propagovala preventívnu politiku v boji proti lesným požiarom, aby sa predchádzalo exodu z vidieka, aby sme chránili tieto ekosystémy, Chceme mať zelenú krajinu, ktorú prenecháme budúcim generáciám. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Miranda. Pán kolega Majer žiaľ neprišiel. Takže dostane slovo pán Zanoni. Grazie Presidente. Voglio attirare l'attenzione su quello... Ďakujem, pán predseda. Chcem upriamiť vašu pozornosť na to, čo sa skoro môže udiať v jednom z týchto krásnych talianských lesov Kastíliu. To je v oblasti Veneta, a Friuli. Má to obrovskú hodnotu ako prírodný zdroj, je to súčasťou Natura 2000. A v tomto lese, ktorý je pod kontrolou mm, Benátskej republiky, je po tom, čo stovky rokov bolo zakázané e, loviť vysokú zver, teraz už je to opäť možné, takže je to v oblasti Benacka, Veneta a, a Friuli, teda je možné loviť aj ťarchavú vysokú zver. Je to priam vraždenie a ľudia dostanú ako keby biankošek na zabíjanie zvery Treba zabezpečiť rešpektovanie smernice a mali by sme začať uplatňovať sankcie proti všetkým orgánom. Ďakujem, pán kolega Zanony, pani Zuber. Ďakujem, pán predseda. Socioekonomická situácia v Portugalsku sa podstatne zhoršuje podmienky života sa zhoršujú, stávajú sa neudržateľnými, nezvládnutelnými. A trojka ide ruka v ruke s vládou a tvári sa, že Portugalsko je na správnej ceste, ale čo je to správna cesta? Zadlženosť sa zvýšila, nezamestnanosť je na úrovni 15 stratili sme 200 tisíc pracovných miest a Štvrtina obyvateľstva žije pod prahom chudoby. To znamená, že Portugalsko je na správnej ceste, že sa znižujú štandardy životné, že mm, súkromná spotreba v roku 2012 klesla o 7,3%, že sa rušia verejné štátne sviatky, že sa mm, toto všetko deje, to je Portugalsko na správnej ceste a privatizácia verejného zdravotníctva a ďalších sociálnych služieb a to, že deti uh, už nemajú bezplatné školské jedlá. To je na správnej ceste. Ďakujem, pani Zuber. A ako posledná pani Oland. Pán predseda. Orgány diskutujú uh, o tom, či sa pod vedením moskovského patriarcha Kirila postaví v Moskve nejaká katedrála um, a Aleksandr Nevský katedrála v Paríži privítala už mnohých veriacich. Za 10 rokov sa postavilo 200 kostolov a plánuje sa ďalších 500 postaviť. V tomto projekte myslím, že oddelenie Odluka cirkvi a štátu je predpokladom akejkoľvek demokracie a je našou povinnosťou brániť občanov pred spovediami uh, eh, agentom tejto cirkvi. Tento ambivalentný režim musíme zastaviť. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Frau Kollegin Ojul. Ďakujem, pani Ojuland. Týmto dnešná schôdza končí, ďalšia pokračuje zajtra od 9. do 14. a potom do 21. Program bol zverejnený, je na web stránke Európskeho